Damen und Herren, das gilt auch für Sie, Herr Fleckenstein. Vážené dámy a páni, to platí aj pre vás, pán Fleckenstein. Takže otváram schôdzu, mimoriadnu schôdzu k téme balíček rozširovania. Sú k programu nejaké pripomienky? Nie je tomu tak? Predsedníctvo tiež nemá čo povedať, takže môžeme týmto prejsť e, k bodu nášho programu. Pána komisára Fileho chcem srdečne privítať. Dovolte mi na úvod, aby som mu osobne i poďakoval, pretože túto prácu vykonával 5 rokov v mimoriadne náročnej situácii s dramatickými zmenami v politike susedstva a ďalšie veci, ktoré sa objavili nad rámec jeho portfólia, či už otázka Ukrajiny alebo i južné susedstvo. Myslím, že nemusím všetko zdôvodňovať a popisovať. A tiež oblasť rozširovania a rokovania s Chorvátskom, ktoré ste doviedli do úspešného záveru. Preto by som mu chcel poďakovať za svoju prácu, poblahoželať mu k tejto práci a rád by som tiež vyjadril, že stanovil veľmi pozitívne latku pre svojho nasledovníka, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskym parlamentom. Hovorím to ako predseda výboru. Ale len z, zriedka sme ukázali i nesúhlas s ním, ale myslím si, že by nebolo dobré, ak by sme úplne na 100% zo vo všetkom súhlasili. V každom príte, prípade naša spalu, spolupráca bola orientovaná na výsledok, bola veľmi pozitívna, dobrá a je dôležité, aby uh, sme to zažili aj v budúcnosti. Štefan, veľká vďaka a nech sa páči má slovo. uh... Thanks, uh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený Irmar, za všetky tieto milé slova. Pán predseda, vážení pani poslanci, pani poslankyne, dámy a páni, priatelia rozširovania Mm, tieto dni si skôr tak spomínam na svoje vlastné vypočutia, keď som sa uchádzala post komisára. Eh, je to už 5 rokov, čo som sa zaviazal s vami, eh, že budeme spolu riešiť otázku susedstva a susedskej politiky. A eh, vďaka vašej podpore som mohol svoje sluby premietnúť do skutkov Takže ako vyzerali balíky rozširovania za posledných 5 rokov? V 2010 sme začali tým, že sme sa zameriavali na posilnenie dôveryhodnosti procesu rozširovania. V roku 2011 sme na to nadviazali dôrazom na posilnenie transformatívnych, transformatívnej sily rozširovania E, avšak potrebovali sme štruktúru, aby tieto princípy vydržali aj do budúcna a preto sme začali posilňovať také tri kľúčové piliere rozširovania. Právny štát, dobrá hospodárska správa a riadenie a reforma verejnej správy. V roku 2012 sme zaviedli prvý pilier. Nový prístup k právnemu štátu. Kľúčové prvky tohto nového prístupu sú také, že krajiny, ktoré ašpirujú na členstvo v EÚ, musia riešiť výzvy kapitoly 23 o súdnictve a základných ľudských právach a 24 o priestore um, slobody a spravodlivosti. Cez na, na, úplne na začiatku celého procesu prešli sme cez systém porovnávacích hodnôt a monitoringu a uh, zaviedli sme tzv. imbalance clause, doložku uh, nerovnováhy. Potom sme naviazali druhým z týchto troch pilierov. Hospodárska správa a riadenie. Náš prístup sa nechal inšpirovať e, európskym semestrom. Od budúceho roka e, ponúkneme lepšie usmernenia krajinám Západného Balkánu, konkrétne v otázkach daňových a v otázkach hospodárskej súťaže a konkurencieschopnosti. A na záver tento rok sa zameriavame na tretí pilier, reforma verejnej správy a posilnenie demokratických inštitúcií dobrý manažment eh, verejnej správy, verejnej financií, dobré plánovanie politik a zodpovednosť verejnej správy sú kľúčom dobrého funkčného štátu. Bola vytvorená špecifická skupina alebo špecifické skupiny v e, krajinách, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ, aby presadzovali tieto myšlienky. Tri piliere procesu rozširovania, ktoré som vám práve popísal, sa navzájom posilňujú Pokrok v týchto oblastiach je kľúčom pre určenie toho, kedy nego- negociujúce krajiny budú pripravené vstúpiť do Európskej únie. Vážení pani poslanci, pani poslankyne, toto bol taký základný rámec a teraz dovolite pohovoriť aj inej dôležitej téme, ktorá je v strategickom dokumente na tento rok. Je tam vlastne 5 takých hlavných črt. Poprvé, upozorňujeme na význam rešpektovania základných ľudských práv ako sloboda prejavu a ochrana zraniteľných skupín. Po druhé, kladieme dôraz na význam regionálnej spolupráce, ktorá ponúka našim partnerom príležitosti dohodnúť si realistické priority pre investície a prepojenia v rámci regiónu aj medzi regiónom a Európskou úniou. Ďalším pozitívnym vývojom posledného roka v tejto oblasti je väčšia inklúzia Kosova do regionálnych fór, e, spustenie e, šiestich e, stabilizačných asociačných procesov a posilnenej spolupráce a summit v Berlíne v auguste, ktorý sa zameral na regionálnu integráciu a spoluprácu. A som veľmi rád, že sa predpokladajú ďalšie takéto summity najbližšie bude organizovať Rakúsko. Po tretie, pri mojom mandáte som e, dával, kladol veľký význam na slobodu prejavu. Aj u vás som o tom hovoril. V roku 2011 a 2013 sme spoločne zorganizovali konferencie Speak Up konferencie Vyjadrite sa. V tomto strategickom dokumente žiaľ sme museli vyjadriť naše obavy z toho, že za posledných 12 mesiacov sme zaznamenali stále väčšie výzvy a problémy so slobodou prejavu ako na Západnom Balkáne, tak aj v Turecku. Štvrtý aspekt. Zdôrazňujeme význam konštruktívneho, udržateľného dialógu v celom politickom spektre v rámci ašpirujúcich krajín. Zorganizovali sme viac štrukturovaných dialogov na vysokej úrovni, čo vytvorilo viac príležitostí pre krajiny, aby sa zapojili lepšie do reforiem a aby sme im v tom mohli pomôcť. Avšak eh, prejavuje sa tu trend opozičných strán, ktoré bojkotujú parlamenty, to znamená, nezúčastňujú sa na práce demokratických inštitúcií. A Samozrejme, bojkot je silným politickým vyjadrením, nemôže viesť k udržateľným riešeniam problémov. Zmeniť túto negatívny spôsob fungovania je v zodpovednosti oboch strán je na vládach, aby zabezpečili to, že opozícia má možnosť v plnom rozsahu plniť svoju demokratickú kontrolnú úlohu. A je na opozičných stranách, aby naďalej sa konštruktívne zapájali do týchto demokratických procesov. Piatý aspekt. V našom novom nástroji predstupovej pomoci IPR 2 kladieme väčší dôraz na rozpočtovú podporu a zaviedli sme sektorový prístup. Takisto oceňujeme tých, ktorí prinašajú dobré výsledky na základe princípu uh, Eh, odmenujeme tých, ktorí prinašajú dobré výsledky, viac za viac to môžeme aj nazvať. Eh, dovolte ešte podeliť sa s vami o jednu myšlienku, eh, o ktorej som veľmi uvažovala v poslednej dobe. V rámci nedávnych diskusí o tom, aké má rozširovanie miesto, správne miesto Európskej únie. Chcel by som pripomenúť princíp, na ktorom sme sa dohodli ešte počas prvého roka môjho mandátu. Ako náhle krajina, kandidátska krajina splní potrebné reformy, my splníme náš záväzok a poskytneme jej európsku perspektívu. Táto dôveryhodnosť funguje obojsmerne vzhľadom na posledný vývoj na východ vo východnej časti nášho kontinentu je dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým, aby Európska únia stála za svojimi princípmi. Vážení pani poslanci, pani poslankyne, prejdem teraz na jednotlivé krajiny. Čierna hora začala 10 ďalších negociačných kapitol, vrátanie kapitoly, kapitol 23 a 24. Implementácia relevantnej reformy právneho štátu začala všetkým e, schválením legislatívy a reformy v oblasti súdnictva. Avšak lehoty neboli dodržané v niektorých oblastiach. Čierna hora potrebuje teraz rýchlo konať, aby splnila a obstala vo veľkých výzvach tejto krajiny, otázky, ktoré súvisia s právnym štátom a potreba posilnenia verejnej správy, udržanie tempa reforiem právneho štátu bude dôležité, pretože to určí celkové tempo prístupových rokovaní. Čierna hora by mala zabezpečiť to, aby schválila primeraný zákon o financovaní politických strán a aby e, volebný zákon bol uplatňovaný v praxi tak, ako má. To pomôže zvyšiť dôveru v systém volieb. Vítame to, že bol menovaný včera parlamentom Čiernej hory najvyšší generálny prokurátor po viacerých pokusoch, takže teraz sú inštitúcie plne vybavené tým, čím treba, aby mohli uh, začať tvoriť dôveryhodnú históriu vyšetrovania, súdenia a odsúdenia e, páchateľov e, trestnej činnosti v oblasti korupcie. Východis, e, nastala aj zmena v našich vzťahoch. Je to korektné uznanie pokroku, ktorý dosiahlo Srbsko jednak vo svojom reformnom programe, ale aj v oblasti normalizácie vzťahov s Kosovom. Ako rokujúca krajina, Srbsko zobralo na seba nové príležitosti, ale aj nové povinnosti. Srbsko prejavilo veľkú mieru profesionality a angažovanosti v prvej fáze rokovaní. Screeningový proces prebieha hladko. Belehrad musí teraz e, prinašať výsledky v rámci reformných priorit, konkrétne v oblasti právneho štátu, reformy verejnej správy a hospodárskej správy a riadenia. Takisto je dôležité, aby Srbsko pokračovalo e, a angažovalo sa v regionálnej spolupráci a normalizácii vzťahov s Kosovom mm, je potrebné vytvoriť nový hybný moment preto, aby sa riešili zásadné otvorené otázky, aby sa začala nová fáza procesu normalizácie. To je kľúčom preto, aby Európska únia e, mohla pokračovať hladko v prístupových rokovaniach. Srbsko môže e, rátať s našou podporou a solidaritou. Európska únia zareagovala po veľkých povodniach, ktoré postihli Srbsko v máji a to svedčí o tom, že sme odhodlaní stáť po boku Srbsku, Srbska za každých okolností. Čo sa týka bývalej Juhoslovenskej republiky Macedónsko, Európska únia prístupový proces nej sa dostal do závozu. Máme obavy ohľadom toho, že tie kľúčové reformy za posledné roky sa začnú e, e, zvrhávať. Je potrebné prijať základné kroky na to, aby sa vyriešila otázka názvu krajiny s Gréckom. Nezabúdajme na to, že proces tá teda OSN viedol tento proces a už to trvá 19 rokov. Komisia trvá na odporúčaniach otvoriť prístupové rokovania. Kumulatívny pokrok a veľká miera zosúladenia legislatívy znamená to, že krajina naďalej splňa potrebné politické podmienky. Ale zároveň Skopie musí sa podujať na odvážne reformné kroky, ak chce, aby v budúcnosti e, ostali tie odporúčania Európskej komisie e, nezmenené. Je potrebné riešiť obavy ohľadom veľkých nedostatkov, čo sa týka nezávislosti súdnictva a slobody prejavu. Stranické záujmy stále viac prevládajú nad národnými záujmami aj vláda, aj opozícia musí zodpovedne k tomu pristúpiť a zabezpečiť e, to, aby politické diskusie prebiehali predovšetkým v parlamente a aby sa zabezpečilo náležité fungovanie parlamentu. Sme odhodlaní naďalej pomáhať krajine v jej snahách vrátane inkluzívneho procesu prístupových rokovaní na vysokej úrovni v otázkach všetkých reforiem. Albánsko v júni dosiahlo štatút kandidátskej krajiny ako uznanie e, reforiem, ktoré realizovalo k dnešnému dňu. Vláda naďalej prejavuje politickú ochotu presadzovať reformy, ktoré súvisia s Európskou úniou. Od júna bola úspešná politická E, policajná operácia e, s vynikajúcimi výsledkami, čo sa týka pestovania a predaja drog. Vláda e, sa zaviazala bojovať proti organizovanej trestnej činnosti. Avšak máme obavy ohľadom zhoršenia politickej atmosféry a súčas zo súčasného bojkotu parlamentu zo strany opozície. Vláda by mala zabezpečiť to, aby opozícia mala možnosť v plnom rozsahu plniť svoju demokratickú uh, kontrolnú funkciu. Kandidátsky štatút dáva väčšiu zodpovednosť a mal by byť vnímaný ako stimul preto, aby e, reformy prinášali ďalšie výsledky. Vláda potrebuje teraz ukázať, že je naozaj odhodlaná ďalej presadzovať reformy a priniesť konkrétne výsledky pre všetkým v oblasti právneho štátu a reformy verejnej správy a zabezpečiť, aby sa to robilo transparentne a politicky inkluzívnym spôsobom. Bosna a Hercegovina aj v minulom roku dosiahla celkovo len obmedzený pokrok. Ehm, polit- Nedostatočné politické hnutie je v ostrom protiklade s vôľou obyvateľstva krajiny. Pokiaľ ide o nadchádzajúce parlamentné voľby, bude potrebné, aby sa veľmi rýchlo sformovali všetky úrovne vlády. Je potrebné, aby krajina našla spôsoby účinnej koordinácie s cieľom riešiť e, sociálno-ekonomické reformy a zabezpečiť rast. E, len e, keď sa nájde takýto nový politický hybný moment, tak môže Bosna a Hercegovina úspešne napredovať v procese európskej integrácie. E, uzavretie asociačnej a stabilizačnej dohody s Kosovom v júli je dôležitým krokom v napredovaní vzťahov medzi EÚ a Kosovom. Po júnových voľbách si už Kosovo nemôže dovoliť e, zostávať nečinne. Ide o veľa a nový zákonodárny zbor musí postupovať e, veľmi účinne, aby sa nezabrzdili reformy. Je potrebné prekonať prekažky veľmi rýchlo, je potrebné vytvoriť e, vládu, ktorá bude schopná plniť výhľady budúceho členstva v EÚ. To si vyžaduje inkluzívny dialog s Európskou úniou, musí sa budovať právny štát, posilňovať verejná správa, ekonomika a celkové ekonomické riadenie. Ako som už povedal, je potrebné dosiahnuť novú dynamiku v dialogu medzi Srbskom a Kosovom, aby sa mohli riešiť kľúčové ešte nevyriešené otázky, aby sa otvorila nová fáza v normalizácii vzťahov. Pokiaľ ide o Turecko, Urobil sa celý rad pozitívnych krokov, ako je napríklad ambiciózny proces osídľovania s cieľom riešiť kurdskú otázku a v roku 2013 bol prijatý demokratizačný balíček. Zároveň by som, by som chcel povedať, že e, e, tak dialog v oblasti liberalizácie víz a e, ďalšie procesy Eh, si, sú ešte potrebné na to, aby bolo možné riešiť situáciu s jedným miliónom sírskych utečencov. V poslednom mesiaci eh, však došlo k vývoju, ktorý vyvolal obavy na strane Európskej únie. Boli prijaté niektoré eh, predpisy na potlačenie slobody prejavu, napríklad pokiaľ ide o používanie Twitteru a tak ďalej. Takisto ústavný súd musí riešiť niektoré veci, pretože trestný zákonník a protiteroristická legislatíva sa ešte stále využívajú na obmedzovanie slobody prejavu. Je príliš veľa prípadov, kedy jednotlivé eh, orgány nie sú dostatočne nezávislé. A pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, tu je takisto potrebné posilniť takisto zasahovanie výkonnej moci do fungovania súdnej moci, vrátanie Vysokej sudcovskej a prokuratorskej rady je niečo, čo treba skončiť. E, e, sú potrebné právne zmeny bez toho, e, by sa totiž nemohla zvýšiť účinnosť fungovania súdnictva. Chcel by som takisto poukázať na to, že v policii, v súdnictve a prokuratúre dochádza k svojvoľným premiesňovaniam a prepušťaniam, čo ovplyvnilo efektívnosť týchto inštitúcií. Napriek tomu je e, európska budúcnosť Turecka e, a strategické partnerstvo z EU e, nemenné. E, je potrebná ďalšia spolupráca v takých oblastiach, ako je e, imigračná politika a energetická bezpečnosť. Prístupové rokovania zostávajú stále základným kameňom našich vzťahov. To je dôvod, pre ktorý opakujem odporúčanie, aby sme prešli k otvoreniu kapitoly 23 a 24. Takýmto spôsobom by si Turecko mohlo e, vytvoriť veľmi jednoznačnú cestnú mapu k plneniu štandardov Európskej únie. Turecko však musí dokázať konkrétny pokrok a musí dokázať, že naozaj je pripravené plniť svoj záväzok e, týkajúce sa prístupového procesu. Pokiaľ ide o otázku Cypru, tu by som chcel opätovne zdôrazniť, aj v súvislosti s najnovším vývojom v súvislosti s Cyprom, že je nevyhnutné, aby naďalej pokračovali rozhovory medzi e, lídrami cyperskej a tureckej komunity na Cypre. 11. februára bola prijatá spoločná deklarácia a E, takisto bol vymenovaný e, vyslanec Spojených štátov, e, pardon, <laughs> Organizácie Spojených národov a takisto boli prijaté kroky, ktoré vedú k pozitívnemu vývoju. Pokiaľ ide o komplexné riešenie cyperského problému, toto je nevyhnuté na to, aby sa zabezpečila stabilita celého regiónu a aby sa posilnil proces pristupovania Turecka k EÚ. Treba využiť všetky alternatívy, pokiaľ ide o možnosť využívať e, zdroje e, energetických surovín v prospech všetkých obyvateľov Cypru. Dúfam, že budú urobené konštruktívne kroky k tomu, aby sa opätovne nastolila pozitívna atmosféra, pokiaľ ide o rozhovory o osidľovaní a e, riešení cyperského problému. Teraz by som chcel vyjadriť svoje e, úprimné želanie k úspešnosti konania tých, ktorí sa budú po mne zaoberať otázkou rozširovania. Eduard Kukan bol vždy veľmi e, účinným predsedom delegácií pre 5 krajín tohto regiónu a ako e, priateľ vždy dokázal zmierniť aj tie najbúrlivejšie diskusie. Richard Holt, ktorý eh, podporoval a zároveň aj kritizoval krajinu, ktorú, eh, ktorej bol spravodajcom. Ulrike Lunaček takisto prejavovala vysoké odhodlanie posunúť ďalej agendu Kosova. Charles Tannock je takisto zastancom e, záujmov e, Čiernej hory a zároveň požaduje reformy v tejto krajine. Kristian Lampreda mal za úlohu e, sledovať vývoj v krajine, ktorá sa napokon rozhodla pozastaviť žiadosť o pristúpenie. Ďalej tu máme aj ľudí, ktorí už nie sú členmi parlamentu, ako je Doris Pak eh, eh, a ďalší. A napokon by som sa chcel poďakovať Elmarovi Brokovi. Je to veľmi skúsený predseda tohto výboru a tým by som chcel skončiť. Pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, nastal čas, aby som vystúpil so svojím posledným príhovorom o rozširovaní. Pred piatimi rokmi sme hovorili o posilňovaní dôveryhodnosti politiky rozširovania a o posilnení e, transformačnej síly. Po piatich rokoch sa nám podarilo dosiahnuť situáciu, keď sme postupili od toho, keď sa rozširovanie vnímalo viac menej ako technický proces k tomu, že sa v súčasnosti stáva významným nástrojom politiky EÚ. Za 5 rokov sa situácia veľmi zmenila, pretože e, je potrebných viac reforiem, je potrebná väčšia stabilita v tomto regióne a rozšírenie zmierenie je najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť. Nemôžeme ustupovať. To nie je riešenie a verím, že táto snemovňa poskytne rovnakú podporu môjmu nástupcovi, ako poskytovala mne počas môjho funkčného obdobia. Ďakujem vám všetkým. Thank you very much, Stefan. Ďakujem, Stefan. A teraz by som chcel najprv vyzvať spravodajcov za jednotlivé skupiny. Kristian Preda, spravodajca pre Bosnu a Hercegovinu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár. Toto je posledný krát, čo máme to potešenie e, vypočuť si váš e, pohľad na e, balíček o rozširovaní. Chcel by som sa vám poďakovať za vašu činnosť počas posledných piatich rokov v oblasti rozširovania. A chcel by som zdôrazniť, že v týchto rokoch ste mali veľmi blízko k nám, k parlamentu a nevynechali ste ani jednu príležitosť na dialog. Tento tento rok počas ehm, hodnotenia politiky rozširovania sme robili akúsi bilanciu vývoja za 5 posledných rokov a hovorili sme aj o politike rozširovania na nadchádzajúce obdobie. Johannes Hans bude pokračovať vo vašej práci a pri vypočutí pred komisiou potvrdil, že e, chce, aby sa e, zvýraznila viditeľnosť výhody väčšej integrácie v rámci Európy v oblasti ekonomiky a že toto je e, problematika, na ktorej mu veľmi záleží. By, chcel by som vám však položiť niekoľko otázok. Prvá sa týka samotného procesu rozširovania. Máme určenú metodológiu, ktorá dobre funguje, netreba ju nejako revolučným spôsobom meniť. Napriek tomu je podľa mňa potrebné klásť väčší dôraz na konkrétne a viditeľné výsledky dosiahnuté v procese rozširovania. Možno by ste mohli viac povedať o benchmarkoch, pokiaľ ide o otváranie jednotlivých jednotlivých kapitol, ako aj pokiaľ ide o ukazovatele použité na porovnávanie jednotlivých kandidátov, tak aby to bolo viditeľnejšie nielen pre samotné krajiny, ktorých sa to týka, ale aj pre e, európsku verejnosť. E, e, my sme hovorili o troch C po e, roku 2006 v súvislosti s rozširovaním a je dôležité, aby sa všetky tieto tri C zdôrazňovali v rámci každého kroku rozširovania. Bez toho sa nám nepodarí dosiahnuť potrebnú mobilizáciu, ktorá je potrebná na to, aby e, rozšírenie bolo úspešné. A takisto treba niečo povedať k obsahu tohto procesu. Je jasné, že pokrok v jednotlivých kandidátskych krajinách nie je rovnomerný a e, jednotlivé kandidátske štáty vrátane Albánska sú v tomto smere rozdielne. Ide o proces, ktorý sa hodnotí na základe výsledkov dosiahnutých každou danou krajinou, ale je potrebné, aby sa dosiahnuté výsledky e, nestali e, predmetom politickej polarizácie a obeťou absencie politického dialogu v týchto krajinách. Teraz by som chcel položiť otázku nie o Islande, e, ale e, o Bosne Hercegovine, ktorou sa budem v rámci tohto mandátu zaoberať. E, pokiaľ ide o Island, to ukazuje, že musíme brať veľmi vážne záväzok kandidátskej krajiny pristúpiť k rokovaniam o vstupe do EÚ. Teraz už druhý rok po sebe komisia konštatuje, že v tejto krajine je v posledných rokoch badateľný len veľmi obmedzený pokrok, pretože sociálna a ekonomická politika je naďalej znepokojujúca, ako to ukázali manifestácie zo začiatku tohto roka. Záplavy z tohto roka takisto situáciu skomplikovali. Komisia skonštatovala, že nebol zaznamenaný viditeľný pokrok, pokiaľ ide o fungovanie fungovanie štátu a že dochádza k etnickému a politickému e, nesúhlasu či rozporom, ktoré ohrazujú, ohrozujú tento proces pristupovania. Ja viem, že vy ste venovali obrovskú energiu tejto téme, ale takisto by som sa chcel spýtať, ako sa chce Bosna-Hercegovina dostať z tejto slepej uličky o chvíľku skončím, pán predseda. Ja viem, že po piatich rokoch by ste nám mohli povedať dôležité veci. Záverom by som chcel povedať, že veľmi si cením vašu výzvu o solidaritu s politickým politickými silami v Bosne, najmä pokiaľ ide o voľby, ktoré sa budú konať 12. oktobra. Je potrebné, aby sa prekonali politické rozpory a aby sa naplnili očakávania obyvateľov stať sa členmi európskej rodiny. Ďakujem. Dúfam eh, so záujmom Bosny, že bude eh, pán kolega úspešný s jeho správou aj pokiaľ ide o správu o Islande. Ale to nebola moja chyba, to nebola moja chyba, pán predseda. Ne, nesmiete to preháňať. Dobre. To je tiež pravda. Teraz by som chcel e, požiadať kolegov, aby sa trošku stručnejšie vyjadrovali tiež koordinátor EPP, čiže k tej danej správe poprosím hovoriť, aby potom aj ďalší kolegovia sa mohli dať slova. Pán Fleckenstein dostane teraz slovo za Albánsko. Vážený pán komisár File, ďakujem pekne za vašu prácu i v mene našej skupiny. Vášho nasledovníka budeme podporovať rovnako ako vás, pokiaľ bude tak dobre pracovať ako vy a pokiaľ sa nebude orientovať na to, čo bolo napísané, žiadne rozšírenie a nebude dávať nejaké zlé signály, ale keď sa bude orientovať na to, čo nám povedal a na tom budeme stavať a preto verím, že budeme mať s ním dobrú spoluprácu. Po druhé, vy ste poukázali na to, že Albánsko urobilo pokroky, že najmä v oblasti reforiem v boji proti organizovanej kriminalite, že tam sú viditeľné, e, zreteľné pokroky, ale tiež statusom kandidátskej krajiny dostala vláda i opozícia nové úlohy. A preto, e, preto nepoľavíme ani tu v našom výbore a budeme poukazovať naďalej na to, ako dôležité je zrealizovať reformy eh, justície a verejnej správy, tiež zintenzívniť boj proti korupcii a ľudské práva a boj proti diskriminácii v prvom rade eh, proti menšinám, aby sme tieto témy všetky zdôraznili. V tejto súvislosti budeme podporovať v práci, ktorú sme začali tu s vami a našim albánskym priateľom poskytneme pomoc, podporu, to platí pre opozíciu a rovnako i pre vládu. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem tiež poblahoželať a poďakovať v mene mojej skupiny ECR za prácu komisára Fileho Štefan. Vy ste skutočne zanechali veľmi silné dedičstvo pre nasledovníka komisára Hána, takže všetko najlepšie a veľa šťastia k nasledovných kapitolách, o ktorých budete rokovať vo svojom ďalšom živote. Ja som sa venoval 5 rokov Čiernej hore, samozrejme e, uvidíme, či v roku 2017 ešte budeme my členovi ja tohto parlamentu. No dúfam, že uvidíme veľký pokrok v Čiernej hore Veľa sa toho nezmenilo, odkedy som od poslednej situácie naďalej e, patrí v kategórii malé je krásne a dobrá, dobrý, dobrá správa. Turistická sezóna bola pomerne dobrá v lete, ale musím byť úprimný. Je to pomerne jednoduchá správa v mene môjho výboru a parlamentu, avšak myslím si, že musíme akceptovať najmä skutočnosť najmä po posledných európskych voľbách a zlo, novému zloženiu tohto parlamentu, že je veľká únava z rozširovania eh, medzi voličmi. A my ako poslanci a spravodajcovia musíme verejnosti vysvetľovať a hovoriť, prečo je dôležité členstvo VU EU pre tieto krajiny ako niečo, čo spája eh, región Balkánu v stabilite a prosperite pre budúcnosť. A v prípade Čiernej hory som veľmi rád, že 12 z 35 kapitol boli otvorené, dve už boli uzavreté, no skore otvorenie kapitol 23-24 e, v oblasti justície a vnútra, to bol veľmi rozumný politický krok vzhľadom k tomu, aby verejnosť vnímala, že korupcia a organizovaný zločin a nedostatočná nezávislá justícia sú hlavné problémy naďalej v tomto regióne. Nie. A správa, že parlament Čiernej hory schválil nomináciu generálneho prokurátora, opäť je pozitívny krok v boji proti korupcii. A samozrejme údajné nezrovnalosti pri voľbách. Takže e, zhrním to, teším sa na návštevu Čiernej hory E, v budúcom roku, ako aj ďalších krajín. A Štefan, vám veľa šťastia prajem. Much, very... Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem pekne, pán komisár File, za prezentáciu vašej práce. Počas 5 rokov ja som nový poslanec, ale poznám vaše meno aj tak a pomerne veľa som počul o vašej práci. Som skutočne udivený hĺbkou koalície, ktorú sa vám podarilo vybudovať v tomto parlamente a ja dúfam do veľkej miery, že váš e, nástupca bude naďalej udržiavať tento štandard v Európskom parlamente. Tiež by som chcel vyjadriť všeobecnú vďačnosť e, z mojej skupiny, zelenej skupiny v parlamente za vašu prítomnosť na všetkých našich schôdzach a za transparentný spôsob, akým ste sa zaoberali eh, týmito otázkami, či už voči našej skupine alebo eh, celému parlamentu. Tiež by som chcel vyjadriť nádej našej skupiny vo všeobecnosti, pokiaľ ide o rozširovanie, ak kandidátska krajina bude pripravená a bude ochotná stať sa súčasťou Európskej únie a splní všetky kritéria a požiadavky, ktoré sme stanovali pre kandidátske krajiny, tak že e, problémy s volebnou kampaňou nezabrania týmto krajín, aby, krajinám, aby vstúpili do Európskej únie, čiže my vo všeobecnosti podporujeme vstup nových krajín. Ako spravodajca zastupujem pani Lunaček, pokiaľ ide o správu o Kosove a rád by som e, odozdal jej osobné pozdravy. A samozrejme chápeme, že Kosovo je jeden z ťažkých prípadov, napriek tomu, že sa podarilo e, dosiahnuť výrazné zlepšenia v kosovskej vláde z hľadiska záruk právneho štátu. Avšak existujú stále slabé stránky, pokiaľ ide o justíciu a orgány činné v trestnom konaní. Robert Karolán, ústavný sudca, jeho prípad, ktorý bol neochotný a potom ochotný e, pracovať na ústavnom súde. Existuje nejaký spôsob, ako Európska únia alebo zodpovedné inštitúcie môžu pomôcť ústavným súdom, aby e, mali silnú pozíciu. A napokon pr- presun e, funkcií z Julexu na lokálne orgány, ktorý sa má ukončiť o dva roky. Existuje časový harmonogram, alebo mali by sme očakávať ďalšie rozšírenie e, misii Julexu. Ďakujem. Thank you, Commissioner. Ďakujem, pán komisár, za odprezentovanie balíka o rozširovaní. Ako e, spravodajca pre Srbsko súhlasím, že Srbsko systematicky robí pokrok smerom k Európskej únie. Tento proces je na ceste a je význačné, že Srbsko urobilo strategickú voľbu smerom k Európskej únii. No všetci vieme, že bude ešte ich čakať e, niekoľko náročných kapitol a najmä v blízkej budúcnosti normalizácia vzťahov s Kosovom a právny štát. Dohoda z Bruselu, myslím, že všetci súhlasíme s tým, bola prielomom, pokiaľ ide o normalizáciu vzťahov medzi Belehradom a Prištinou a je dôležité, aby Srbsko naďalej naplňalo všetky dohody, ktoré a kompromisy v tomto dialogu. Musíme však povedať, že chýbajúca nová vláda v Prištine neulahčuje tento nový proces. Okrem toho Európska únia musí silne posilniť, podporiť e, srbské orgány pri realizácii reforiem. Účinná nestranná justícia je kľúčová z hľadiska boja proti organizovanému zločinu. Zatiaľ, čo vítam nedávne prijatie dôležitých zákonov, Srbsko musí realizovať ekonomické reformy, najmä fiškálnu konsolizáciu a reštrukturalizáciu a privatizáciu e, štátom vlastnených spoločností. I keď v nasledovných 5 rokov nepríde k ďalšiemu rozširovaniu z dôvodu naplňania e, povinnosti, e, Európska únia musí naďalej byť naklonená a vyjadriť záväzok budúceho, budúcemu rozširovaniu. Je dôležité naďalej podporovať Srbsko prostredníctvom e, fondov. Je dôležité, aby sme po, s kľúčovými partnermi napomohli e, Srbsku riešiť závažné záplavy, ku ktorým došlo v maji. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, Vážený pán komisár Füle, ako nová e, parlamentná spravodajkyňa pre Turecko chcem ďalej stavať na dobrej spr- e, práce pani Rie Omalard počas predošlého mandátu. Chcela by som vám vzdať hold za odvážnu pozíciu, ktorú ste zastávali z hľadiska rozširovania. Tento proces ste udržiavali nažive viedli ste dôležité rokovania, zároveň ste boli pragmatickí a vytvárali ste pozitívnu agendu na to, aby sa mohlo pracovať s Tureckom na kľúčových témach napriek blokáde. Týmto prístupom sa vám podarilo, aby turecký záväzok voči členstvu VU e bol naďalej živý. Je to dôkaz, ktorý e, vidíme v stratégii pre Turecka. Ko. Dúfam, že komisár Han bude naďalej pokračovať v tejto práci, ako Frederika Mogherini povedala počas vypočutia Politika rozširovania je najlepšou zárugou dlhodobej ceste smerom na, k demokracii, stabilite a hospodárskému rozvoju. Správa o pokroku komisie ukazuje, že ešte Turecko musí vykonať dlhú cestu na to, aby završilo túto transformáciu, najmä pokiaľ ide o právny štát, základné práva, oddelenie moci a nezávislá justícia. Toto sú témy, ktoré sú srdcom procesu rozširovania. Najúčinnejšie nástroje, ktoré máme na to, aby tieto hlavné európske hodnoty boli naplnené, sú rokovania v, kap- v rámci kapitol 23 až 24. Ako vy i my v tomto parlamente by sme veľmi radi boli, ak by tieto kapitoly boli otvorené. Ale keďže je nepravdepodobné, že blokáda sa zruší v blízkej dobe, čo môže urobiť Európska únia na to, aby Turecko naďalej realizovalo potrebné reformy, vrátanie justície, e, slobod, právneho štátu a slobody tlače. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som na začiatku chcel povedať, že som prevzal zodpovednosti spravodajca za Macedónsko. Je to pre mňa potešením a veľkou zodpovednosťou. V prvom rade by som rád poblahoželal a poďakoval pánu komisárovi Filemu za jeho prácu s Macedónskom za množstvo dobrej vôle a všetku kapacitu, ktorú dá k dispozícii. Ja sa pokúsim pokračovať v línii, ktorú komisár sledoval a ktorá je tiež načrtnutá v správe. Je zrejme, že hlavný problém bývalej republiky Jugoslávie Macedónsko, použijem tento oficiálny názov, i keď moja krajina uznala Macedónsko ako Macedónsko, a ja to budem robiť v súlade s týmto. Takže veľký problém spojený s názvom, otázka názvu krajiny, to skutočne vytvára atmosféru e, z hľadiska vyhliadok, budúcich vyhliadok tejto krajiny. Zaslúžila by si lepšie zaobchádzanie a je mi veľmi ľúto, že musím zopakovať to, čo je tu uvedené v správe o pokroku, a to je ľútosť nad tým, že sme stále neotvorili rokovania s touto krajinou. Zaslúži si to v nasledovnom kroku. A keďže sme neotvorili rokovania, tak to je dôvod, pre ktorý politické, politický smer v tejto krajine nejde vždy tak, nie je nasmerovaný tak, ako by sme chceli pri krajine, ktorá má európske ambície. Hovorím teraz o systéme justície, hovorím o zaobchádzaní s médiami, s tlačou, vo všeobecnosti mám na mysli politickú kultúru v parlamente krajiny a potom viaceré iritujúce otázky týkajúce sa histórie či pseudohistórie, ktoré sa opäť dostávajú na stôl. Takže treba urobiť ešte veľa práce v budúcnosti a pán predseda, dostávam sa na záver. Takže ďakujem pekne za čas, ktorý, ktorý ste mi dali. Ďakujem. Ďakujem. Ak nie, tak sused by jednoducho nedostal slovo. Pán komisár, nech sa páči. Myslím si, že sa to nazýva krutá láska, keď niektorí kolegovia vrátane predsedu komisie pána Barosa sa snažil popísať spôsob, akým sme, akým um, navzájom, aký máme navzájom vzťahy s ašpirujúcimi kandidátskými krajinami. Ja by som chcel upozorniť presne na to, že boli okamihy, kedy sme boli naozaj tvrdí na nich a vtedy sme ich najviac podporili. O to, o čom ste práve hovorili, o tom, že E, treba bojovať proti akejsi únave z rozširovania, ale ako bojovať aj proti inému javu. Nebudeme to radšej ignorovať. Je tu aj riziko akejsi únavy z reforiem. Snažíme sa byť kreatívni, snažíme sa vytvárať e, špeciálne štruktúry pre zapojenie, ktoré nazývame dialog na vysokej rovni alebo štrukturovaný dialog. A Jedna z vecí, ktorú poviem svojmu následovníkovi, bude nie, že stačí najlepšie využívať existujúce štruktúry, ale je potrebné aj viac e, sa zviditeľňovať v regióne a zamerať sa ešte viac na pomoc krajinám. Je ľahké povedať, že máte európsku perspektívu a potom nechať celú krajinu alebo celý región nech prejdú nejakým procesom a prinesú výsledky, ale ľudia v teréne nechcú, aby k zmenám došlo o 10 rokov, dokonca nie ani o 5 rokov. Oni chcú pociťovať zmeny hneď zajtra. Reformy sú bolestné tú bolesť reforiem je potrebné vyvážiť na druhej strane viditeľnými a hmatateľnými výsledkami. A myslím si, že na to sa musíme teraz všetci zamerať počas najvyššieho obdobia. A dúfam, že to bude správne pochopené zo strany orgánov a že budú reagovať tým, že sa budú viac angažovať nie len pri realizácii reforiem, ale aj pri tom, aby udržali vnútorný dialog, inkluzívny proces. Niekedy mám pocit, že čím viac to zdôrazňujeme, tým väčšie problémy e, sú s tým presadiť to v teréne. Kompromis všetci vnímajú ako negatívne slovo musíme proti tomu bojovať. A preto som sa rozhodol v tejto poslednej správe jasnejšie, jednoznačnejšie hovoriť o zodpovednosti na oboch stranách, aj vlády, aj opozície, zodpovednosti za to, aby politický dialog prebiehal v rámci demokratických inštitúcií. Samozrejme musia byť preto vytvorené podmienky a vláda by sa nemala tváriť a predstierať, že my sme výsledkom volieb a to všetko ostatné je na opozícii. Čo sa dá spraviť v Turecku, preto aby sa naďalej zameriavalo na reformy? Za posledné mesiace sme mali tri dôležité misie hodnotenia seberovných v Turecku. Zamerali sme sa na spravodlivosť oblasti trestného práva, na slobodu prejavu a na nezávislosť súdnictva. Počas leta vedieme dialog s tureckými partnermi o tom, ako riešiť tie tucty odporúčaní ktoré sú výsledkom týchto troch misií. A dohodli sme sa s nimi e, na tom, že ako náhle sa ukončí proces formulácie textu týchto odporúčaní, premietneme to do základu, bude to ako základ určitých seminárov, interakcií, konferencií, programov e, šírenia osvety, vrátanie e, nejakého smerovania alebo cestnej mapy, ktoré budú mať tieto orgány. Je to ohľadom kapitoly 23-24? Nie, nie je, ale myslím si, že je to spôsob, ako najlepšie využiť e, pozitívny prístup, pozitívnu agendu a E, naďalej trvám na tom, že to je v záujme nielen Turecka, ale aj v našom záujme, aby sme boli akýmsi referenčným meritkom pre reformy v Turecku, ale k tomu je potrebné otvoriť tieto kapitoly. Je tu ešte jedna vec, ktorú by sme mohli spraviť a e, v nej sme vlastne celkom dobre pokročili. Pre všetkým koncom minulého roka, začiatkom tohto roka sme stratili to, že ministerstvo pre európske záležitosti už nie je v centre tureckej vlády. A toto ministerstvo malo zabezpečiť to, aby nová turecká legislatíva e, približovala Turecko k EU a nie ho vzdialovala že aproximácia práva nie je nejaké prázdne slovo pre zopár byrokratov v Turecku, ale aby sa aproximácia stala politikou, ktorá bude stať v centre snách tureckej vlády na ceste pristúpenia do Európskej únie. A som veľmi rád, že nová vláda má aj nové politiky ktoré dávajú miesto tzv. Európskemu ministerstvu eh, pre takéto rozhodovania. A ja som sa jasne vyjadril, eh, aby bolo všetkým jasne v Grécku, že všetky návrhy zákona, skôr ako pôjdu do parlamentu, musia prejsť týmto ich Európskym ministerstvom, ktoré má zabezpečiť a skontrolovať, či návrh eh, zákona je v súlade s Európskym aký. A dúfam, že toto sa zrealizuje. Záväzok tam je. Záväzok a snaha priniesť konkrétne výsledky. Čo sa týka Bosne a Hercegoviny, to, čo sa tam deje už pomerne istú dobu, je akýsi presun právomoci z Eulexu na kosovské orgány, postupný presun. A myslím si, že to môžeme len uvítať. To, že oblasť právneho štátu, aby si to zobrali za svoje domáci, je veľmi dôležitá. Ale podľa mňa dôležitejšie aj to, aby transfer právomocí a vládnutia znamenal aj to, že my s našimi nástrojmi rozširovania môžeme zohrávať väčšiu úlohu pri zabezpečovaní toho, že Kosovci si zoberú tento proces za svoj na základe európskych kritérií. Hovorím o tom, že máme štrukturovaný dialog s Kosovom o právnom štáte a posilňovaním štrukturovaného dialogu rieši ma Island. Je pravda, že štrukturovaným dialogom zabezpečíme to, aby oni riešili aj otázku posilnenia kapacít ústavného súdu. Čo sa týka Bosny a Hercegoviny, myslím, že som sa snažil vo svojom úvodnom vystúpení upriamiť aj na toto pozornosť. Ale momentálne je tu akási výzva pre nás všetkých, alebo zo, výzva zo strany nás všetkých smerom k občanom pri, z, v kontexte nadchádzajúcich volieb, aby volili takých politikov, ktorí naozaj dokážu zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre Bosnu a Hercegovinu. Bosnu a Hercegovinu, ktorá bude spolupracovať a hovoriť jedným hlasom. To je to, čo potrebujeme teraz. A po voľbách nikto nepochybuje o tom, že zahraničná služba, únia, komisie a komisia sa na 101% zapoja a pomôžu im splniť ašpirácie obyvateľstva a prekonať, dostať sa z tohto závozu ale v minulosti sa nám nepodarilo dostať sa zo závozu. Dokonca aj v Bosne a Hercegovine sú politici, pre ktorých e, stranické záujmy sú dôležitejšie ako záujmy štátu. A dúfam, že správa o pokroku a nadchádzajúce voľby ľudí zobudia a že po voľbách E, bude zostavená dostatočne rýchlo vláda na všetkých úrovniach a že im budeme môcť pomôcť vybudovať most a prejsť po tom moste z fázy Daytona, Daytonu e, do fázy Brusela alebo Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V mene sociálnych demokratov vítam balík rozširovania. Pán komisár opäť raz sa snažil otvoriť kapitoly a rokovania a pokračuje všetko, čo je e, v jeho silách, aby otváral mysle. Podporujeme predovšetkým toho nové, ten nový princíp administratívnej reformy a ja osobne podporujem jeho rozhodnutie e, udržať pozitívne odporúčania pre bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónia naozaj aj to, že chceme poskytnúť tejto krajine európsku budúcnosť. Chcem zareagovať nielen na vyjadrenia e, tejto krajine, ale vo širšom regióne boj proti parlamentným bojkotom a zhoršenie situácie, e, čo sa týka slobody prejavu a moja skupina vás podporuje. Otázka. Stretávame sa v čase, kedy je kríza zahraničnej politiky a je správne žiadať od komisára, aby vysvetlil svoje pripomienky, ktoré podporujem o tom, že Srbsko sa má e, za 5 rokov e, vysporiadať s európskymi sankciami voči, e, vzhľadom na podporu Ruska a chceme pozitívne reagovať na krízu utečencov. Turecko dáva dostatočnú spoluprácu Európe a medzinárodnej komunite, čo sa týka situácií v Sýrii. Čo sa týka hospodárskej politiky, e, pán komisár vie, že E, my sme boli vždycky za hospodárskú stabilitu, ale predsa len žiadame, aby uistil nielen nás, ale aj ľudí v regióne, že tieto opatrenia z Bruselu nebudú vždy len o, hospodárskych, e, o hospodárskom uťahovaní si opaskov. E, hospodárske aspekty sú v novom balíku rozširovania No, chcem takisto poďakovať pánovi Filemu a pripojiť sa k tomu, čo povedal pán Brok. Považujem vás za svojho priateľa a e, nechceme vyslať zlú správu na najbližších 5 rokov. Pri tejto príležitosti vášho posledného balíka rozširovania myslím si, že je správne, aby som sa vás opýtal, čo si myslíte, čo je váš najväčší úspech za posledných 5 rokov, čo je vaše najväčšie sklamanie? A hoci chápem, že poskytujete veľa súkromných rád pánovi komisárovi Hánovi. E, povedali by ste niečo verejne, ako verejnú radu vášmu nástupcovi? Ďakujem, pán Hovit. Ďakujem veľmi pekne. E, vidíme, že sa k nám pripojila pani Mejc e, práve na čas. Poprosím vás ale maximálne hodinu a minútu a pol. E, ďakujem. Chcela by som e, začať e, hovoriť menej mojej skupiny. Chcem sa poďakovať komisárovi za jeho nasadenie a za jeho prácu v priebehu uplatňovania politiky susedstva a rozširovania. Chcel by, chcela by som vám zažať všetko najlepšie aj naďalej. Ďakujem vám za vašu prácu za posledných 5 rokov. Keď sa však pozeráme na situáciu tak, ako ste ju načetli, zdá sa mi trocha udivujúce, že žiaľ tak e, veľa z tých starých konfliktov sa prakticky nezmenilo. Hovorili ste o tom sám, hovorili ste o názve, pokiaľ ide o Macedónsko, to bola jedna vec a Máme na mysli, môžeme hovoriť aj o neprítomnosti, absencii novej ústavy v Bosne a Hercegovine, alebo môžeme hovoriť o konflikte medzi Tureckom a Cyprom. Samozrejme, to, je to aj jedna významná výnimka a to je zlepšenie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Keď sa pozeráme na situáciu, v ktorej existuje tak veľa konfliktov, zamrznutých konfliktov, keď do, došlo k takej malej zmene, eh, keď sa nad tým zamyslíte, sú niektoré veci, ktoré by ste boli možno robili inak, alebo máte nejakú radu pre vášho nástupcu, aby eh, urobil niečo, čo by mohlo zlepšiť situáciu, alebo by mohlo vyriešiť niektoré niektoré z týchto ešte nedoriešených otázok. Ďakujem. Ďakujem. Castaldo. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať komisárovi za jeho prácu. A chcel by som zaželať nám všetkým, ako aj budúcemu komisárovi Hanovi, aby sa uberal touto cestou. Chcel by som podrobne hovoriť o Turecku. Hovorili ste o tom, že v procese približovania k EÚ je dôležitý právny štát. Práca, ktorá sa vykonala v oblasti nezávislosti súdnictva, podmenuje možné otvorenie kapitol 23 a 24. My si však myslíme, že v tejto krajine je jeden základný problém a to je absencia normatívnej definície terorizmu v trestnom zákone z roku 2005 ani v protiteroristickom zákone z roku 1991. E, tam sa e, tento pojem používa 8 e, krát, používa sa aj v názve aj v práci Európskeho súdneho dvora, ale tieto koncepty sa nepoužívajú jednoznačným spôsobom. A dôvodom je aj to, že niektoré organizácie sa e, odsudzujú práve na základe týchto nejasných definícií. Napríklad niekto bol kriminalizovaný za to, že kritizoval použitie sily. Zdá sa, že v tomto smere je legislatíva zablokovaná a nie je veľká nádej na zmenu, ak sa pozrieme na to, čo sa tam deje napríklad v súvislosti so slobodou sociálnych sietí a podobne. Eh, je tento problém súčasťou tej cestnej eh, mapy, o ktorej ste hovorili a aké sú nádeje na to, aby sme primeli nášho strategického partnera zmeniť svoj postoj a urobiť reformu v tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ďakujem vám predovšetkým za prácu, ktorú ste odviedli v, oblasti, v oblasti politiky rozširovania za posledných 5 rokov. Ja osobne sa teším tomu, že 11 e, poslancov z Chorvátska je takisto súčasťou vášho úspechu. Pokiaľ ide o um, rozširovanie a Michel ktorý dostal komisár Hahn, um, Mňa by zaujímalo, čo by ste mu poradili na to, aby sa aj on uh, zameral na uh, túto oblasť a pokiaľ ide o očakávania uh, výsledkov volie v Bosne a Hercegovine a možno aj očakávania Chorvátov v tejto krajine. Čo by ste k tomu mohli povedať? which are on the 12th of October, and the constitutional reforms regarding the strengthening of the position of uh, the Croats as the most... Uh... Chorváti tvoria tú uh, najmenšiu časť uh, tejto krajiny, obyvateľov tejto krajiny. Khan. Thank you. Uh, can I start by thanking the Ďakujem. Uh, chcel by som sa úvodom poďakovať komisárovi za jeho prácu počas uplynulých 5 rokov. O teraz má každý k dispozícii maximálne jednu minútu. Ďakujem, uh, pán predseda. Takisto by som sa chcel poďakovať komisárovi za vykonanú prácu. Bol som nedávno vymenovaný za tieňového spravdajcu pre Bosnu a Hercegovinu a chcel by som vám, pán komisár, položiť niekoľko krátkých otázok. Poprvé, hovorili ste, že EÚ a morálnu povinnosť, aby krajinu posunula od Daytonskej dohody, a aby zabezpečila jednoznačné výhľady na integráciu. Keď sa pozeráme na to, aký pokrok dosiahli jednotlivé krajiny v oblasti Balkánu, Bosna, Hercegovina podľa vášho názoru a podľa vašich vlastných slov sa nachádza v slepej uličke. Ako jej umožniť, aby sa z nej dostala? A e, pokiaľ ide o túto oblasť, dúfame, že po voľbách sa e, pristúpi k ústavnej reforme. E, je možné, aby EÚ v tomto krajine pomohla. Pán komisár, vy ste hovorili o prístupe k Balkánu, ale bosnianskí e, obyvateľia, e, ktorých postihli záplavy pred niekoľkými mesiacmi, ešte stále trpia chladom a ešte stále neboli odstranené dôsledky tejto e, záplavy. Ako im možno pomôcť? E, ja hovorím ako koordinátor pre CEI. E, skutočne súhlasím s tým, že je problémom názov Macedónska je na, problémom aj ústavná slepá ulička v Bosne a Hercegovine, ako aj prístup e, Srbska, pokiaľ ide o anexiu Krymu Ruska, ale pokiaľ ide o Turecko, e, tam e, ešte stále sú zatvorené hranice s e, Arménskom a takisto boli zastavené e, lode, ktorých cieľom bolo e, zabezpečiť nejaké e, e, hľadanie ropných vrtov a takisto je to e, problém mesta Kobane, ktorý, ktoré okupujú sily ISIS. Ďakujem. V Barosovej komisii bol e, výraz rozšírenie legálne, e, právne aj politicky korektný, ale to sa zmenilo. Vy ste hovorili o transformačnej sile rozširovania. Eh, eh, je tu znižená motivácia k reformám a zrejme v mnohých kandidátskych krajinách eh, treba očakávať komplikovanejšie reformy. Očakávate, že sa príjmú nové nástroje pre pristúpenie, možno, že týmto krajinám by sa mali určiť iné podmienky a iné nástroje na to, aby sa im zlepšila možnosť Eh, dostať alebo splniť podmienky eh, prestúpenia. Eh, Nový komis teda štyria komisári pre rozšírenie mali štvor hlaskové slovo. Pán Ren, pán File a pán Han. Preto dúfam, že táto zhoda umožní pánovi Hanovi, aby pokračoval vo vašich stopách. No, nič. Je, je, aha. E, e, bol, mm, došlo k nejakým e, negatívnym posunom, pokiaľ ide o nezávislosť e, súdnictva, ako aj plnenie kodanských kritérií. Vysoko postavení predstavitelia vlády hovoria veci, ktoré sú veľmi negatívne vo vzťahu k susedným krajinám, ale vy hovoríte, že je potrebné, aby, bolo, aby sa otvorili rokovania. Všetky tie kroky, ktoré boli doteraz urobené pri pokroku tejto krajiny v posledných ale ja si myslím, že e, je tu niečo, čo odporuje zásade kondicionality. Je to veľmi zlý príklad pre ostatné krajiny tohto regiónu. Ehm, godātais komisār kungs, es īsti negribētu piekrist, kad piecu jūsu gadu būšanu ofisā. Ja nemôžem súhlasiť tým, že posledných 5 rokov možno označiť len za úspešný príbeh. Skutočne e, Chorvátsko možno považovať za úspech, ale dovolte mi zmieniť sa o Turecku. E, jeden z dôvodov, pre e, ktorý sa Turecko dištancuje od EÚ je, že EÚ pristupuje k Turecku ponižujúcim spôsobom pri prístupových rokovaniach. Počas vášho funkčného obdobia hranice eh, EU a hranice s Azerbajdžanom sa e, boli ohrozené. Azerbajdžan zastavil všetky e, prístupové rokovania z EU. Takže toto je e, taký kritickejší pohľad na vaše pôsobenie počas uplynulých 5 rokov. Ale kde je tá otázka? Nie, nie, ja som nechcela položiť otázku, chcela som iba zareagovať. Pán Peterle. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ešte stále som presvedčený o tom, že ak sa má završiť e, rozširovanie na východe, toto je vec, ktorá má e, politický, ekonomický e, zásadný význam, ale e, hoci na jednej strane možno hovoriť o istom pokroku, predsa len existujú asymetrické postupy v jednotlivých kandidátskych krajinách. Musíme prihliadať na citlivú situáciu na Západnom Balkáne a musíme hľadať európske odpovede na nedoriešené bilaterálne problémy. Myslím si, že je potrebné všetko, urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pozbudili spoluprácu medzi krajinami v tomto regióne. Ale myslíte si, že by sa nám prostredníctvom nášho regionálneho prístupu mohlo podariť znižiť túto asymetriu? Čo by ste navrhli, aby sa urobilo po piatich rokoch vášho mandátu? Ďakujem. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Fuller, E, ďakujem, pán predseda, pán Fule. You know what is the advantage of the hearings? But actually, there there is no need for uh, the particular candidate for the. Nie je žiadna potreba, aby uh, kandidát dal na papier otázky, ale viem, že vy ste v tejto nálade vypočutia uh, ale potrebujem čas dať uh, tie otázky na papier, ak chcete, aby som sa k ním vrátil. Takže viem, že Elmar to tlačí, pozera sa na hodinky, ale nemôžete mi nechať otázku na konci. Takže to bola moja osobná prozba. A on má tiež pravdu, e, že máme do jednej minúty 8 otázok. Takže pokiaľ nie ste šampiónmi, ty si najmä v tomto šampiónom. Takže poprosím zamerať sa len na otázky. Takže mám slovo? Aj budem v súlade s pravidlom jednej minúty. Pán komisár, politika rozširovania nie je otvorenou, e, ako ste povedali dnes ráno v prezentácii, existujú isté základné pravidlá. Základné pravidlá Európskej únie. A moja otázka je veľmi konkrétna vzhľadom k nedávnemu vývoju v zóne Cyprus, kde turecké námorné síly zasahujú a snažia sa obštruovať e, snahy Cyperskej republiky ťažiť e, plyn a robiť, e, robiť prieskum. Skutočne veríte tomu, že Turecko, kandidátska krajina, dodržala zatiaľ základné pravidla alebo nie? A druhá otázka, pokiaľ si máte vybrať. Obhajovali by ste právny štát, Európsku úniu alebo nejaké iné politiky. Prvá otázka sa týka Kosovo. Aby krajina sa stala členskou krajinou Európskej únie, na to je potrebné jednomyselné rozhodnutie. Ako ste viete, Španielsko neuznáva Kosovo a E, na základe niektorých rozhovorov, áno, jedna z členských krajín, v tomto prípade Španielsko, neuznáva krajinu, ktorá sa snaží vstúpiť do Európskej únie. A po druhé, myslíte si, že Európania majú nejaký záujem o vst- na vstupe Turecka? A po druhé, myslíte si, že Turci majú minimálnu dôveru v to, že niekedy vstúpia do Európskej únie, vzhľadom k tomu, že proces rokovaní s Tureckom sa podobá procesu z Oslo, čiže cesta, ktorá nevedie nikam. Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcel vyjadriť e, vďaku pánu Filemu. E, viedli sme rôzne diskusie, mali sme niekedy aj rôzne názory, ale viem veľmi dobre, ako sa správa pri všetkých témach, o ktorých sme hovorili. E, už boli viaceré veci spomenuté, ale e, jedna otázka. Intervencia Turecka vo výhradnej hospodárskej zóne Turecka. To viedlo k zastaveniu rokovania. Potom ešte ďalší bod. Mnohé krajiny Európskej únie alebo aj iné krajiny si robia strandu z Cypru a iné zase si robia strandu z Turecka. A tu skutočne myslím, že treba nájsť cestu, ako vyriešiť tento problém. Kapitoly 23 a 24. Tie nemajú nič spoločné s tým, že otázka Cypru stále nie je vyriešená. E, táto realita e, sa nevždy presne skúma. Ja sa chcem spýtať, nemohli ste urobiť predsa len niečo viac? Pardon. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o Európsku úniu z Atlantiku po euro, vzhľadom k histórii takýchto projektov, myslím, že toto nie je dobrá únia. Tiež ste hovorili, ste hovorili o, keď sme hovorili o limitácii prílivu utečencov do Británie, takto politika však nie je celkom v súlade s konceptom slobodnej pohyby osôb. Ja dúfam, že váš nástupca vyrie, vyrieši tieto otázky, ktoré zaujímajú britských voličov a projekt e, rozširovania Európskej únie, ktorý môže pokračovať, to samozrejme predstavuje väčšiu finančnú, e, finančné bremeno mojej krajiny, čo povedie ďalším ekonomickým úsporám a potom koncept výstupu e, Británie z EÚ bude ešte populárnejší. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Len dve veci. Vďaka, pán komisár fle za vašu prácu počas posledných piatich rokov. Ceníme si to my tu, ako i e, krajiny Západného Balkánu. Tá spolupráca bola dobrá a odvážim sa povedať, že prispela hmatateľne k nespochybniteľnému pokroku v oblasti rozširovania. A potom by som rád spomenul tri trendy, ktoré spôsobujú obavy v tomto regiónu. E, mám obavu z týchto trendov. Fungovanie demokratických inštitúcií a politický dialog. Tu vidím aktívnejšiu úlohu pre nás, pre členov Európskeho parlamentu, aby sme e, umožnili lepším spôsobom politický dialog medzi partnermi, ale na to potrebujeme koordináciu a kooperáciu medzi politickými skupinami v tomto parlamente, aby, vyslalo, aby sme vyslali posolstvo s rovnakým e, znením a pôjdu na všetky adresy. Po druhé, je to právny štát a boj proti korupcii a organizovanému zločinu a po tretie, e, sloboda médií. Myslím si, že na tieto oblasti by sme sa mali sústrediť. Ekonomická správa je dôležitá a vďaka pán e, komisár. A dovidenia. Ja by som rád vám poblahoželal k úspešnému mandátu a vďaka za podporovanie ašpirácií do EÚ nie len moja krajina, ktorá dnes eh, eh, oslavuje Deň nezávislosti. Pokiaľ ide o rozširovanie, myslím si, že teraz je to už eh, sa to týka ťažkosti ako i víziev. No nesúhlasím, že sú to prehlbenie integrácie a rozširovanie sú, sú v rozpore stále je dôležité ďalšie rozširovanie, aby sa presadzovala bezpečnosť a spoluprácia a spolupráca e, v krajinách, najmä Západného Balkánu. Aby sa to dosiahlo, je dôležité pre EÚ nielen, aby stabilizovalo politiku susedstva, ale i tiež e, niektorí susedia. Myslíte si, že bezpečnostné hrozby, ktoré sa sú spojené s konfliktami na Blízkom východe a Ukrajine, môžu ohroziť alebo e, ohroziť tento proces v budúcnosti? Ďakujem pekne, pán komisár. K Turecku už bolo veľa povedané. Ja sa zaoberám touto krajinou už 15 rokov a musím povedať, že boli reformy od roku 99, ale e, potom od roku 2005, e, odkedy začali rokovania, neustále e, zaznamenávame kroky späť a tie sú skutočne obrovské. A v posledných správach komisia tiež zistuje, tieto kroky späť. Čiže máme Mám pocit, že Turecko nás vôbec neberie vážne a nechce skutočne vstúpiť za týchto podmienok. E, majú pocit, ako keby oni vstúpili, tak to bude milosť pre skôr. E, to, to budeme my radi, že ich budeme môcť prijať. A oni si svoje pravidla e, presadzujú. Hovoria, chceme, my sme tak strategicky pre Európsku úniu, že nás niekedy bude akceptovať takých, akí sme. EÚ sa musí zmeniť a nie my, Turecko, sa musíme zmeniť. A moja veľká obava je, že Európska únia sa zdá byť čoraz viac a viac e, pripravená predať svoju európsku dušu, svoje zásadné hodnoty a zo strategických dôvodov e, pri, sa obrátiť na Turecko pre vstup. Ako sa k tomu vyjadrite? Vážený pán komisár File, všimli sme si nedávno, že Európska únia mu, musí byť podporená, no žiaľ pozícia voči Turecku nepreukazuje túto uh, pozíciu a Turecko, ktoré by sa malo snažiť prispôsobiť uh, Európskej únie jej hodnotám, Zdá sa, že naopak Európska únia sa snaží skôr prispôsobiť anachronistické expanzívnej politické Turecka. Pán Füle, ja by som tiež sa chcel poďakovať za posledných 5 rokov, e, kedy sme mali neustály kontakt a vždy ste však dávali stereotypnú odpoveď, pokiaľ som sa venoval otázke Cypru a dúfam, že vaša odpoveď dnes bude trošku iná. A to je moja posledná otázka, ktorú vám chcem položiť. Takže eh, nespomínali ste vôbec o vyhlásení v asociačnej rade, eh, kde povedal, že Republika Cyprus už neexistuje. A ja by som chcel poprosiť, aby ste sa vyjadrili k tomuto vyhláseniu, je to skutočne spojené s vyjadrením právneho štátu? A potom otázka pána Mavridisa. Môže Turecko skutočne svoje, voj, svoje námorníctvo vyslať do Cypru a zároveň byť kandidátskou krajinou pre vstup do Európskej únie? Otázka uh, menšinových práv v, Albánsku. Uh, ústavné právo na vyšetrovačie výbory v parlamente. ako i dať reálne právo ďalším inštitúciám a zasahovať, dokonca aj pri zmene personálu. Uh, prvnež e, uplynie ich, ich čas. Takže e, ukazuje to jasne, že rozdelenie moci a právny štát, všetky tieto požiadavky nie sú naplnené. Flosius. Nech sa páči, máte slovo. Uh, Myslím si, že začnem Albánskom. Hovoril som o tom tak všeobecnejšie. No, počas posledného dialogu na vysokej úrovni a e, diskusii v Teheráne som jednoznačne povedal, že poprvé rozhodnutie ústavného súdu sa musí realizovať bezodkladne. A po druhé, že predovšetkým väčšina má povinnosť vytvoriť priestor pre to, aby opozícia mohla v plnom rozsahu uplatňovať svoje demokratické práva. E, hodne sa hovorilo o nezávislosti iných inštitúcií bez ohľadu na zmeny týchto inštitúcií, moje stanovisko je jasné, musia fungovať transparentne a musia budovať na konkrétnej legislatíve. Takisto viete, že spoluexistencia vlády a opozície z dlhodobého hľadiska tu existuje. Mali sme E, misiu do Albánska a zisťovali sme e, nezávislosť inštitúcie. plánujeme seminár na túto tému a určite môj následník predloží, môj nástupca predloží konkrétne odporúčania aj v tejto oblasti. Nezáleží na tom, či som v Albánsku, keď som v Albánsku, či hovorím s väčšinou alebo s menšinou, Eh, hovorím či hovorím so štátnou správou alebo s občianskou spoločnosťou. Všetky zainteresované strany sú dôležité pre tento proces. Keď si prečítate správu o dosiahnutom pokroku, nevychádzame tu iba z takého jednostranného pohľadu a samotný dôvod, pre ktorý žiadame, aby to bol ten najobjektívnejší obraz vývoja v krajine, je práve to, že sa jedná o interakciu so všetkými dôležitými zainteresovanými stranami. A ťažko si predstaviť udržateľný pokrok vpred bez toho, aby aj väčšina, aj menšina našli svoje miesto, predovšetkým e, k európskej agende, ktorá im dá platformu nie len na inkluzívny, ale aj konsenzný prístup a názor k reformám. Ja som angažovanie bojoval a zastával toto stanovisko, že voľby znamenajú teda som bojoval proti takému názoru, že voľby, tam sa hrá o všetko a po voľbách, keď vyhráte, tak si môžete robiť, čo chcete a jednoducho realizovať svoj program. Nie, je tu aj menšina a je potrebné zohľadniť aj jej názor a je lepšie vytvoriť podmienky aj pre ich prácu. Nielen preto, že možno na budúce vy skončíte v pozícii menšiny, bez ohľadu na to, ako budú vyzerať reformy, bez ohľadu na to, čo chcete dosiahnuť počas vášho mandátu, ak to má byť udržateľné, musí to budovať na inkluzívnom procese. Zaznelo tu viacero otázok ohľadom Cypru a aktivít Turkov, viacero vyhlásení, viacero udalostí s konkrétnymi konkrétnym sledom udalostí, ktoré vedli k rozhodnutiam zastaviť komplexné rokovania o jednaní. Ja som hovoril o tejto veci v úvodnom vystúpení a chcel by som k tomu teraz doplniť už len toľko, že ak mám zdôrazniť to, čo bolo zdôraznené aj v správe o dosiahnutom pokroku, kde sa znovu opakuje dlhodobé stanovisko komisie, kladí sa tu dôraz na suverénne právo členského štátu EÚ uzavrieť dohodu o exkluzívnych hospodárskych zónach a využiť, využívať prírodné zdroje na územiach či vodách, ktoré sú v suverénnom, pod suverénnom kontrolou tohto štátu podľa EÚ a medzinárodného práva. V správe o pokroku nájdete, a v podstate som to zdôraznil, túto myšlienku a toto stanovisko vo svojom úvodnom vystúpení, že opäť sa tu kladie dôraz na potrebu komplexného ujednania otázky Cypru. Ale to už som povedal na úvod. O jednej veci som naozaj presvedčený. Keď som s kolegami a s vašou plnou podporou pred piatimi rokmi nastoli otázku dôveruhodnosti, táto dôveryhodnosť nestávala na nejakom byrokratickom procese alebo na tom, že sme sa snažili nejak podvádzať a oklamať kandidátske alebo ašpirátske krajiny, alebo dokonca aj členské štáty. Ja si myslím, že som povedal jednoznačne to, že dôvery, dôvera, dôveryhodnosť sa môže vrátiť do procesu rozširovania len vtedy, ak do centra tohto procesu vložíte základné hodnoty a princípy na základe ktorých stoja naše organizácie. To sú tie základné princípy. Právny štát, zodpovednosť, nezávislosť súdov, základné slobody. To sú tie veci, ktoré nadobudli počas môjho funkčného obdobia ešte väčší význam, pretože Jedným dôležitým posunom, respektíve dvomi dôležitými posunmi, ku ktorým došlo, bolo poprvé to, že sa nám spoločne podarilo zabezpečiť to, aby rozširovací proces už nebol iba odčiarkovaním e, e, splnených úloh. To už neplatí. Ja neviem, či existuje e, nejaká rada E, súdov. Nie, to nestačí. My naozaj sledujeme, čo sa udialo v minulosti, do akej miery bola legislatíva uplatnená v praxi, do akej miery tá či ona inštitúcia je naozaj nezávislá a e, nie pod vplyvom politik. To je tá nová vec, pretože krajiny, ktoré prebiehajú procesom transformácie a ktoré sa pripravujú a špirujú na členstvo v e pre ne je najdôležitejšie toto. Nejde len o zmenu legislatívy a, a inštitúcií v krajine. Je to o zmene tu. A niekto sa ma pýtal, čo, čo, bol môj najväčší úspech. Ja som nikdy nezabudol na to, pre koho pracujem. Pracujem pre členské štáty, pracujem pre vás ale vy ste mi dali mandát na to, aby som spravil všetko, čo je v mojich silách a zabezpečil, aby ten proces nebol na úkor našich hodnôt. Práve naopak. A preto je to také ťažké, preto je to také zdlhavé a preto e, máme výkyvy nahor nadol. V tejto oblasti ťažko nájdete niečo, čo by sa dalo pustiť na autopilota. Ale ja som nikdy neobhajoval nič iné. Len hodnoty, princípy a právny štát Európskej únie a vždy to bolo v centre celého procesu. Been, uh, a lot of, uh, uh, uh, questions, uh... Zaznelo tu množstvo otázok. Čo sa týka Turecka, je to otvorený proces. Na úvod ste sa ma pýtali pred piatimi rokmi, či si viem predstaviť Turecko v Únii. Áno, viem. Bolo by to iné Turecko a iná Európska únia, to som vtedy povedal. Pretože ja chápem, že to nie je len o týchto hodnotách, tie sú najdôležitejšie ale ja rozumiem aj tomu, že to nie je len o transformácii kandidátskej krajiny na člena EÚ, ale že je to aj o absorpčnej kapacite Európskej únie. Uplatňovať politiky tak, ako boli dohodnuté v čase, keď a ak nový člen vstúpi do únie a za každým, no ja som mal to šťastie, že to bol iba raz podľa toho, počas toho môjho mandátu, čo sa týka pristúpenia e, Chorvátska. Riešili sme túto otázku veľmi dôkladne. Jasne sme dali všetkým vedieť, aké to má dopady. A aké správne závery je potrebné vyvodiť je tu veľa konfliktov v oblasti rozširovania. Myslím si, že by sme mali byť korektní a akceptovať, že tie veci, ktoré sú medzi, ja neviem, dvomi kandidátskými krajinami alebo kandidátskou krajinou a špirujúcou krajinou, že sa to dá riešiť použitím nástroja rozširovania a tým sa dajú vytvoriť stimuly. Myslím, že sme spomenuli dialog Belehrad-Priština a vynikajúcu spoluprácu s Cathy Ashton a jej kolegami. To svedčí o sile, akú má proces rozširovania. Vždy, keď e, sú tu nedorešené otázky medzi členským štátom a kandidátskou krajinou, vždy s tým máme problém. Ja nie som vybavený, nemám, neviem si predstaviť E, ani že by zahraničná služba bola patrične vybavená. A určite nie tak, ako bola vybavená v predchádzajúcom prípade. Nie sme vybavení na to, aby sme pomohli krajinám riešiť tieto otázky. A opäť opakovane žiadam hlavy štátov a vlád, e, ministrov zahraničia členských štátov, aby mi pomohli riešiť tieto otázky aby sme našli spôsob, ako pomôcť členským štátom na jednej strane a kandidátským štátom na strane druhej pri riešení otvorených otázok. A to isté platí aj e, o pomoci OSN, keď v nejakom procese, keď nejaký proces gestoruje OSN. Jedna z vecí, správe o dosiahnutom pokroku otázka riešenia kapitoly 31. Áno, som presvedčený o tom, že to, čo sa deje smerom na východ, v východnej Európe, má dopad na nás. V každom prípade má dopad aj na západný Balkán a v každom prípade je to vec, ktorú zohľadňujeme nemôžeme tolerovať porušovanie medzinárodného práva e, v jednej časti Európy a mysliať si, že to nebude mať dopad na zvyšok Európy. Je tu len jeden dom, jedna budova, to je Európsky dom. Ale ide o to, že cez aktívnejší prístup zahraničnej služby. A keď som e, si vypočul nové vypočutie, e, bolo presne o tom istom. Musíme otvoriť kapitolu 31, ktorá hovorí o spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike že je potrebné otvárať túto kapitolu vo včasnejšej fáze procesu v porovnaní s tým, ako to robíme teraz. Pretože Eh, vzhľadom na novú situáciu súhlasím s vami, že je potrebné mať väčšiu interakciu s našimi partnermi a riešiť tieto veci. Ja nechcem skrývať sa za nejakou takou všeobecnou frázou, že to, čo sa od nich odteraz bude požadovať, je postupné zosúladenie s našimi politikami, či už sú to vyhlásenia, deklarácie, vrátanie sankcií a rozhodnutí. Otvorením kapitoly 31 chcem im dať možnosť silnejšieho a proaktívnejšieho dialogu s Európskou úniou, dialogu o týchto témach. A na základe toho, aby už v tých prvotných fázach boli pripravení a mali možnosť zosúľadiť sa s našimi politikami. Ale pravidlá hry sú jasné. Postupné zosúladenie očakávame od našich partnerov. Teraz Povedal som zo pár dôležitých vecí a niektorí z našich partnerov na Západnom Balkáne tam je dôležité to, aby zvrátili trend, ktorý v niektorých prípadoch ide skôr smerom postupného zosúladenia, ale úplne opačným smerom. Čo nie je pre nás priateľné. To nie je to, na čom sme sa dohodli na začiatku tohto procesu. Čo sa týka Bosne a Hercegoviny, jeden dôležitý prvok. Investovali sme oveľa viac energie a viac sme komunikovali s občanskou spoločnosťou v Bosne a Hercegovine. Myslím si, že sme všetci videli, ako riešili oni svoje obavy vzhľadom na absenciu jednoznačného odhodlania ich politikov posunúť krajinu vpred. A určite je tu množstvo aj hospodársko-sociálnych otázok, ktoré by sme mohli a mali riešiť spolu s nimi. Štrukturovaný dialog o súdnictve som rozšíril e, v prípade Bosne a Hercegoviny o aby sa tam zapojila občianská spoločnosť a aby sme riešili aj ďalšie dôležité otázky právneho štátu, ako napríklad boj proti korupcii. A budeme pokračovať s týmto procesom aj po voľbách. I, uh, the last question uh, um, Uh, uh, Zodpoviem na poslednú otázku a samozrejme som neodpovedal na všetky otázky, ak chcete. Naďalej počuť moje odpovede, dajte mi vedieť a nájdem nejaký spôsob, ako vám poskytnúť odpovede písomne, pretože nemáme čas. Jedna vec je dôležitá, s čím som bol spokojný a s čím som bol nespokojný. No viete, ja som nikdy nepopisoval moju politiku, nevnímal som mu z pohľadu úspešnosti či neúspešnosti. Ja som prišiel do komisie s určitou víziou a tou bolo to, že proces rozširovania sa má stať prvotnou zahraničnou politikou, má priviesť do Európskej únie tie krajiny, ktoré od prvého dňa zobrali na svoje plecia zodpovednosť bez toho, aby zvažovali a overovali a riešili overovacie misie. Či som spokojný s týmto zmiešaným obrázkom po piatich rokoch? Áno, som. A nie som spokojný s tým, že niektorí partnery vlastne využili príležitosť a premenili ju na konkrétny systém reforiem a idú ďalej. Mám obavy z toho, že napriek našej angažovanosti sú tu ešte stále krajiny, ktoré ako by zamrzli. Mohli sme spraviť viac? To je asi otázka, ktorá ma bude strašiť nielen po tomto dôležitom stretnutí s vami, ale aj po tom, čo odídem z kolegia komisie. Ďakujem veľmi pekne za našu spoločnú prácu. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne, tie posledné slova boli dôležité a správne. Teda nikdy e, veci neprebiehajú úplne plynule a hladko, keď musíte e, sa zaoberať s ľuďmi, e, s ľuďmi, ale myslím, že to bola veľmi profesionálna práca. Keď sme hovorili o Ukrajine, to bola, myslím, veľmi hodnotná diskusia, ktorú sme viedli a to skutočne bolo dôležité pre parlamenty komisára. Myslím si, že na záver môžem povedať, že Európsky parlament chce naďalej podporovať spoločnú víziu Európskej únie s krajinami Západného Balkánu. Nie je to len otázka vôle, ale najmä otázka časového, časového harmonogramu, ktorý je potrebný, eh, ktorý sa tre, ktorý treba dodržať. A preto e, tu ide najmä o schopnosť prijatia. A myslím si, že na tomto základe, na základe charty základných práv, ktorá sa stáva novou európskou identitou, stáva sa záväznou, všetky veci, ktoré si sa týkajú demokracie a právneho štátu to skutočne je potrebné ako i schopnosť trhovej ekonomiky, boj proti korupcii a organizovanému zločinu a podobne. My chceme tu ďalej profesionálne postupovať. Sriešne ďakujem za správu i za spoluprácu a myslím, že sa ešte raz uvidíme v Štrasburgu. Ďakujem pekne.